Týmto vyjadrujem, vyhlasujem eh, schôdzu, ktorá bola prerušená za znova otvorenú. Drahé kolegyne, drahí kolegovia, pred niekoľkými dňami sme oslavovali